Posledný bod na dnešnom programe je správa pani Norike Nikolaj, migrantky bezplatných dokumentov v Európskej únii. Dávam slovo spravodajkyni na 4 minúty. Nech sa páči, pani Nikolaj, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár, vážení kolegovia. Chudoba nedostatok právnej istoty, konflikty priniesli veľkú migračnú vlnu mm, a obrovskú zraniteľnosť migrantov, ale predovšetkým ženy, ktoré migrujú a ktoré nemajú platné dokumenty, sú najviac zraniteľné sme konfrontovaní s touto vyhrotenou situáciou vzhľadom aj na ekonomickú krízu. A ak túto zraniteľnosť ignorujeme, tak vlastne ako keby sme tolerovali určitý druh nepriateľnej súčasnej modernej, súčasno moderného otroctva. Rada by som upozornila na rizika, ktorým čelia tieto ženy z hľadiska ľudských práv Ide o migrantky, ktoré nemajú platné dokumenty a ktoré sa dostávajú na územie EÚ. Sú ohrozené viacerými rizikami, jednak e, právna neistota, právo na vzdelanie, právo na prístup e, k zdravotníckým službám. Veľmi často tieto migrantky nemajú možnosť využívať zdravotnícke služby, e, nemajú možnosť prístupu ani k základnému vzdelaniu. V spolupráci s výborom EMPL sme žiadali, aby členské štáty vypracovali akýsi dohovor 29 spolupráci s Medzinárodnou organizáciou práce o nútenej práci, rovnako ako práva týchto migrantiek na dôstojný plat nie sú, plť, nie sú plnené. Mass media a NGOčky upozorňujú na túto zlú situáciu, ale nezávislo od týchto rizik, týchto osôb, my e, máme morálnu povinnosť využívať smernice, ktoré máme k dispozícii a žiadať aj od členských štátov, aby aplikovali túto legislatívu na svojom území. Hovorím o smernici o pracovnom pobyte, o smernici o štátnych príslušníkoch z tretich krajín, aj o právach obetí. To všetko Eh, je, sú texty, ktoré predstavujú pokrok z eh, právneho hľadiska. Požiadali sme členské štáty, aby eh, našli dostatočné prostriedky, aby podporili mimovládne organizácie, aby bojovali proti tomuto negatívnemu fenoménu, E, migrantky v tejto situácii sú zároveň ohrozené sociálnym vylúčením a my ako Európania musíme proti e, sociálnemu vylúčeniu bojovať, musíme bojovať proti chudobe a preto nemôžeme nechať bez pozornosti túto časť obyvateľstva. Vychádzame z odporúčaní a z európskej smernice, ale tiež aj na základe vedeckých štatistík by sme mali postupovať, hoci nemáme dostatočné dôveryhodné údaje o týchto osobách. Musíme urobiť všetko preto, aby sme ich lepšie identifikovali a aby sme im pomohli v ich ťažkej situácii. Vieme, že mnohé členské štáty v mnohých z nich tieto migrantky trpia diskrimináciou a my tento fenomén nemôžeme akceptovať eh, v EÚ. Chcela by som teda upozorniť eh, na túto situáciu a ja dúfam, že aj Európska komisia sa bude venovať mojej správe, aby sa vylepšila situácia týchto žien. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, Ďakujem aj všetkým tým, ktorí venujú pozornosť tejto problematike a to, že sa aj venujeme, tak vlastne podporujeme základné ľudské práva. Ďakujem. V keďždy aj pani Bazesku. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Oceňujem správu pani Nikolaj a to, že poprvýkrát dnes diskutujeme o situácii migrantiek bezplatných dokumentov. Ich situácia je veľmi vážna a citlivá, pretože nemôžu užívať e, základné práva na území EÚ, ako hovorí správa, čelia dvojakej diskriminácii z hľadiska genderového aj z hľadiska štatútu migrantiek. Veľmi často sú obeťami organizovaného zločinu, ktorý obchoduje s ľudskými bytostiami a nutia ich k prostitúcii a tak ďalej Obvykle ide o tú časť populácie, ktorá je najzraniteľnejšia vo všetkých oblastiach. Keďže tieto ženy nemôžu požiadať o policajnú pomoc alebo nemôžu sa obrátiť na nemocnicu a zdravotné služby. Preto je dôležité, aby členské štáty prijali adekvátne opatrenia, minimálne práva, minimálne zdravotnícke služby a e, práva na prácu. To by mohlo zabezpečiť základné podmienky týchto migrujúcich žien. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Dančila. Un migrant fără acte de identitate. Ďakujem pani predsedajúca Migrant bez platných dokumentov z tretich krajín, ktorého pobyt v EÚ je nelegálny a situácia takýchto migrantiek je ešte zložitejšia, pretože čeli dvojakej diskriminácii genderovej aj právneho štatútu alebo dokonca trojakej, ak do toho vstupuje ešte aj rasová otázka a za zodpovednosť takejto ťažkej situácie týchto žien sú mnohí tí, ktorí im odmietajú základné práva, ako je právo na zdravotnícke služby, na dôstojné bývanie, na vzdelávanie. Tieto ženy sú často obeťami fyzického aj psychického násilia a zodpovední sú všetci tí, ktorí porušujú ľudské práva, obetujú, obetujú všetky základné hodnoty EÚ a preto je našou povinnosťou obhajovať práva migrantov, hlavne žien. Musíme obhajovať tieto práva v zmysle medzinárodnej aj európskej legislatívy. Želala eh, by, rada by som pogratulovala spravodajkyni k tomu, akým spôsobom k tejto správe pristúpila. Ďakujem. A teraz pán Picula. Je dôležité Pozrie sa na to, aký dôraz kladie táto správa na migrantky bezplatných dokumentov, pretože väčšinou sú obeťami zločinu. Namiesto toho, aby sme zatlačovali tieto ženy na okraj našich záujmov, mali by sme riešiť tento problém v zdroji. Mali by sme riešiť tento problém v tých krajinách, odkiaľ pochádzajú tieto ženy. A takisto by sme mali vyriešiť problémy tých žien, ktoré už sú tu, pokiaľ ide o ich vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a tak ďalej ale to nezabráni ďalším ženám, aby prišli. Musíme prispôsobiť našu imigračnú politiku a musíme byť pripravení, keď prídu. Musíme byť pripravení na všetkých pristahovalcov, či sú legálni alebo nelegálni. Takisto musíme hovoriť o migrantkách bez platných dokumentov, ktoré sú občiankami Európskej únie. Eurostat nám hovorí, že 61 obetí obchodovania s ľuďmi v Európe boli občania Európskej únie, predovšetkým ženy. Ďakujem. Grazie. Ďakujem, pani Morvaj. Köszönöm szépen a jelentésben. Ďakujem veľmi pekne. Odporúčanie. Tretie odporúčanie správy hovorí že táto záležitosť je spoločnou zodpovednosťou členských štátov a Európskej únie. A toto je nehorazné. Nemyslím si, že je to spoločná zodpovednosť štátov a EÚ. Nebudem za to hlasovať. Kolonizovanie krajín, ktoré kedysi mali obrovské kolónie, na ktorých zbohatli, ešte stále sú bohaté, tak tieto krajiny majú úplne iné zodpovednosti než tie najchudobnejšie bývalé komunistické krajiny v východnej Európe, napríklad Maďarsko, ktoré sú teraz obeťami neokolonizácie. A v tomto zmysle pre účely migrácie sme takisto zdrojovou krajinou. Navrhujem teda, aby komisia sa v prvom rade zaoberala migrantkami v rámci EÚ z chudobnejších krajín, ktoré sú tiež obeťami obchodovania s ľuďmi a iného zneužívania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a teraz má slovo pán komisár Andor. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedujúca. Chcem sa poďakovať pani Nikolaj za túto správu. Eh, správne nám pripomína, že mnohé migrantky sa často nachádzajú v zraniteľnej situácii a môžu trpieť diskrimináciu na základe ich rodu a ich právneho postavenia. Je veľmi dôležité pristupovať k ním holisticky a pozrieť sa na všetky e, tie, e, ktoré potrebujú našu pomoc, najmä tie najzraniteľnejšie. Plné dodržiavanie základných práv e, aj migrantiek bezplatných dokumentov treba zabezpečiť pri implementácii európskej migračnej politiky. A vyžaduje sa tu rozsiahlejšie úsilie. Treba, aby také inštitúcie ako IMO, aby sa tiež zapojili do tohto úsilia, na čo tiež poukázala spravodajkynia. Potom e, monitorovanie situácie môže prispieť e, k tomu, aby tieto migrantky bez platných dokumentov ťažili z toho, čo poskytujú zákony Európskej únie. Sankcionovanie zamestnávateľov to by mal byť ďalší spôsob, ako riešiť túto situáciu, pretože máme na to aj smernicu a táto smernica nezabraňuje tomu, aby ľudia posielali anonymné sťažnosti. Ako sa aj hovorí v správe, v maji 2013 komisia priniesla správu o uplatňovaní smernice presne v tom čase, kedy e, prešlo prešli už 3 roky na to, aby členské štáty e, zaviedli túto smernicu do svojej legislatívy. Komisia víta rýchle uplatňovanie e, tejto smernice. E, takisto sa očakávajú prvé výsledky e, v, na jeseň roku 2014 a očakáva sa aj budúce objasnenie alebo zmena ustanovení smernice o pašovaní. Komisia eh, čoskoro pripraví aj prvé správy o aplikácii smernice o navrácaní pristahovalcov. My sme za to, aby boli vracaní dôstojne, aby bola zachovaná ich dôstojnosť. E, takisto žiadame aj kompatibilnejšie a lepšie podmienky pri zadržiavaní týchto nelegálnych pristahovalcov, e, tak aby to bolo aj v súlade s jurisprudenciou e, Súdneho dvora Európskej únie. Náš súčasný prístup vychádza z monitorovania existujúcich pravidel a momentálne nemáme v úmysle navrhnúť legislatívne zmeny, ale v dlhodobom horizonte nevylučujeme, že takéto zmeny pripravíme. A pokiaľ ide obchodovanie s ľuďmi, chcel by som zdôrazniť, že pre Európsku úniu obchodovanie s ľuďmi je neakceptovateľné. Myslím si, že rámec, ktorý máme v Európskej únii pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, berie do úvahy aj aspekt rodu. V roku 2001 smernica o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a ďalšia stratégia uznávajú aj tento aspekt rodu pri obchodovaní s ľuďmi. Zároveň keď e, riešime tieto rodové otázky pri obchodovaní s ľuďmi, musíme sa postarať o to, aby tí, ktorí ťažia z vykoristovania ľuďmi, skončia s mrežami. Sú to práve títo, ktorí obchodujú s ľuďmi, ktorí si zaslúžia trest a nie obete, pretože žiaľ Bohu, často sa práve s tými obeťami e, obchodovania s ľuďmi jedna ako keby to boli zločinci. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán komisár. Uzatváram rozprávu. Hlasovanie bude zajtra o 11.30. Pokračovanie plenárneho zasadnutia bude zajtra 4. februára od 9. do 14.30 a návrh programu je uverejnený a je aj k dispozícii na web stránke.